a od 23.10.2010 bude patriť medzi nezaradených členov. Príslušné orgány z Holandska ma informovali, že Luis Bontes bude nahradený pánom Lukasom Hartongom a že pani Janine Hennis Plašert bude nahradená pánom Janom Mulderom od 22. júna 2010, teda od včera. Vítam týchto dvoch kolegov medzi nami. Bardzo proszę. Dziękuję. Na moc... Ďakujem. Pokiaľ ide o článok 3 odsek 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, budú overené ich mandáty a pán Lukas Hartong a pán Jan Mulder ktorí budú sa zúčastňovať e, zasadnutie e, Európskeho parlamentu, ale musia takisto predložiť e, deklaráciu, podľa ktorej nie majú nekompatibilný výkon týchto dvoch funkcií v Európskom parlamente a mimo Európskeho parlamentu. Ďalej, pokiaľ ide o ich menovanie,